Teraz nejaké ešte pripomienky na úvod tohto zasadnutia. Rád by som privítal Máriu Romanu de Gaspari, dceru veľkého talianského štátnika Alcida de Gasperiho, jedného z otcov zakladateľov Európskej únie. E, informácia numer 2. Teraz informácia číslo 2. Znepokojivé správy prichádzajú z Bahrajnu, Sýrie a Jemenu. Vo všetkých týchto krajinách e, sa konali demonštrácie, demonštrácie ľuďmi, ktorí žiadajú demokratickú zmenu a tie boli potlačené.